opravu textu, ktorý schválil parlament podľa článku 231 odseku 4 rokovacieho poriadku. Takáto oprava sa považuje za schválenú, ak do 24 hodín od oznámenia žiadna politická skupina alebo žiadna skupina poslancov s minimálnym počtom nepožiadajú o predloženie na hlasovanie. Oprava je k dispozícii na webovej stránke plenárneho zasadnutia a e, nadpis bude zverejnený aj v zápisnici. V stredu